Ja, liebe und Milé kolegyne a kolegovia, poprosil by som vás, aby ste zaujali miesta, aby sme mohli hneď začať s hlasovaním. Und ich rufe auf e, bod číslo 7 poprosil by som tých, ktorí sa chcú ešte baviť, aby opustili sálu. Tí, ktorí chcú hlasovať, e, zostanú v sále. Pred hlasovaním ešte spravodajca e, požiadal e, o slovo Kriton Arzenis. Nech sa páči. Chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým tým kolegom, ktorí e, často vyšli z tejto správe za tú komfortnú zónu a umožnili, umožnili prietie kompromisu. Ehm, bolo možné v, tento, v tomto výbore vlastne do, dohodnúť 5 vecí. Je to naozaj výborná podpora od všetkých politických skupín. Ďakujem za ňu všetkým. A je fajn, že európskym občanom môžeme vyslať tieto posolstva, že vieme a môžeme nájsť spoločnú reč. Ďakujem teda všetkým vám za spoluprácu. Keďže e, je tu ešte jedna zmena, e, pripojili sa viaceré politické skupiny k tomuto kompromisu. Možno, že e, jednotlivé E, hlasovacie zoznamy nebudú e, plne súhlasiť s tým, čo tu budem hovoriť ja. Takže e, návrh číslo, pozmenujúci návrh číslo 1, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 141 bol stiahnutý. Číslo 2, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatí preskočíme opäť. Konsolidovaný pozmenujúci návrh číslo 3. Pani Šnelhat má slovo. Pán Šnelhat. Čo sa týka tohoto bodu, ja som tiež predložil pozmenujúce návrhy. Tieto pozmenujúce návrhy sú podchytené ale e, to e, protirečí tomu, čo je tu uvedené. Moje pozmenujúce návrhy sa teda nedajú už e, zmeniť, ale hlasovanie sa uskutoční oddelenie po častiach. EPP tento konsolidovaný pozmenujúci návrh e, odsúhlasila takže vlastne to odpada. V pracovnej skupine EPP to snáď budete môcť ešte prediskutovať, ako budete v budúcnosti pri takýchto prípadoch postupovať. Hlasujeme teda o konsolidovanom pozmenujúcom návrhu 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Opäť preskočíme u mňa je to strana 11, konsolidovaný pozmenujúci návrh 4. Kto s ním súhlasí? Proti, zdržali sa prijatí. Agri 23. Kto je za? Proti? zdržali sa zamietnutí. 24 za. Tak vrátime sa k 23. Skontrolujeme to elektronicky. Otváram hlasovanie. zelení majú o jeden hlas eh, naviac pri hlasovaní. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. 18 za, 23 proti, to znamená zamietnutý. Číslo 24 za, proti, zdržali sa prijatí, 25, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutý. 26, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 27, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Agri 24, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. Konsolidovaný pozmeňujúci návrh 5, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Preskočíme v zozname na stranu 16. Hlasujeme teraz o konsolidovanom pozmenujúcom návrhu 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Opäť preskočíme text na stranu 18. Nie, opravujem sa. Aj to je všetko pokryté týmto kompromisom. Strana 20. Konsolidovaný pozmenujúci návrh 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Pokračujeme. Konsolidovaný pozmenujúci návrh 8. Kto je za? Proti? zdržali sa prijatí. Pokračujeme konsolidovaným pozmeňujúcim návrhom 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatí? Pozmeňujúci návrh 321 pardon, 314. Opravujem sa. Pozmenujúci návrh 314, kto je za? Proti? Zdržali sa, zamietnutí. Zvyšok odpadá. Teraz budeme hlasovať o návrhu 321. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatí? Pardon, zamietnutý. 322. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 323. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Môžeme tu elektronicky skontrolovať. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci kolegovia. Končím hlasovanie. 17 za, 31 proti, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 70, kto je za? proti, zdržali sa prijatí. Číslo 71, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Osemdesiat jedna, kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Potom máme dva identické návrhy, ktoré odpadajú. Dostávame sa k pozmenujúcemu návrhu 1. Kto je za? Proti? Myslím si, že je prijatý, ale pre istotu tento pozmenujúci návrh 1 ešte raz kontrolujeme elektronicky. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. 38 hlasovalo za, 13 proti, to znamená jasne prijatý. 82 a 83 sú identické. Hlasujeme o nich. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. 84. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 84. Kto je za? Proti? zdržali sa, prijatý, ale skontrolujeme to ešte elektronicky. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 29 za, 22 proti, prijatý. Pozmeňujúci návrh 100 na strane 32, kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. 102, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 101 za proti, zdržali sa prijatí. 104, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Hlasujeme o pozmenujúcom návrhu 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. 105. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. 107. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 106. Kto je za? Proti? zdržali sa prijatí. 108, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Hlasujeme o návrhu 111, proti, zdržali sa prijatí. 5, kto je za, proti, zdržali sa prijatí zamietnutý. Skontrolujeme návrh číslo 5 elektronicky. Hlasovali všetci. Hlas, eh, Alde má o jeden hlas eh, navyše. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 46 za, 9 proti, to znamená jasne prijatý. 2 identické pozmenujúci návrhu 112 a 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Opäť to skontrolujeme elektronicky 112 a 5. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 31 za, 20 proti, prijatý. si e, návrh 6, kto je za? Proti? Zdržali sa? Budeme to opäť musieť skontrolovať e, elektronicky. U liberálov to nebolo jasné. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. 22 za, 32 proti, zamietnutý. Konsolidovaný pozmenujúci návrh 110, kto je za, proti, prijatý. 129, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 130, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Ďalší odpadá a dostávame sa ku konečnému hlasovaniu. Opäť elektronicky, ako vždy, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 44 za, 8 proti, traja sa zdržali. A konečné hlasovanie e, návrhu, e, legislatívneho návrhu, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 36 za, 13 proti, 1 sa zdržal. Srdečne blahoželám Krytonovi Arzenisovi, ktorý nám svojou ochotou e, ku kompromisom veľmi uľahčil našu e, prácu. Potrebovali sme 15 minút a to e, vďaka tomu, že sa odviedla taká dobrá práca vopred. Ďakujem, Arzenis. Dostávame sa k ďalšej správe. Žil Paňu. Začíname pozmeňujúcim návrhom 11. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Číslo 50. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 51, kto je za? Päťdesiat jedna, kto je za? Proti? Nie je to jasné. Musíme tento e, návrh skontrolovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 57 za, e, nikto proti a nikto sa nezdržal. Tá zdá sa, že asi preklad bol pomalý. Dobre, že sme tu skladávame sa k pozmenujúcemu návrhu 52. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. Číslo 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. 53, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 54, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 55, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 56, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí.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 63, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí, 64, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí, 65, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí, 66, kto je za, proti, zdržali sa prijatí, 67, kto je za, proti, zdržali sa prijatí, 68, kto je za, proti, zdržali sa prijatí, 69, kto je za, proti, zdržali sa prijatí, 70, kto je za, proti, zdržali sa prijatí, 71, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 72, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 73, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 16, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. 75, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí, 76, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí, 77, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí, 17, kto je za, proti, zdržali sa prijatí, 18 za, proti, zdržali sa prijatí, 78 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 19 za, proti, zdržali sa prijatí, 79 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromisný návrh 3, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 21, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 22, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 82, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 83 za. Proti? Zdržali sa zamietnutí. 84 za. Proti? Zdržali sa zamietnutí. 85 za. Proti? Zdržali sa zamietnutí. 60 86 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 88 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 89 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 90 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 23 a 91 sú identické, hlasujeme za oba. Kto je za? Proti? zdržali sa prijaté. 92, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 93 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 94 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 95 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 24 za, proti, zdržali sa prijatí, 96 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 25 za, proti, zdržali sa prijatí, zase dva identické 97 a 98 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 26 za, proti, zdržali sa prijatí, 27 za, proti, zdržali sa prijatí, 99 za, proti, zdržali sa prijatí, 100 za, proti, zdržali sa prijatí, 101 za, proti, zdržali sa prijatí, 102 za, proti, zdržali sa prijatí, 103 za, proti, zdržali sa prijatí, 104 za, proti, zdržali sa prijatí, 105 a 106, hlasujeme o nich spolu. Obsah je identický. Kto je za? Proti? Zamietnutý. 28. Hlasujeme o tomto návrhu s e, ústnym návrhom. Za, proti, prijatý. 107. Kto je za? Proti. stačali sa prijatý. 108 za proti, zdržali sa zamietnutí, 109 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 29 za, proti, zdržali sa prijatí. 30 za, proti, zdržali sa prijatí, 110 za, proti, zdržali sa prijatí, 111 za, proti, zdržali sa Zamietnutý 112 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 113 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 114 za, proti, zdržali sa prijatí. Ale pre istotu to skontrolujeme. 114 e, elektronicky. Hlasovali všetci. EPP má o jeden hlas navyše. Tak, teraz je to v poriadku. 38 e, za, 22 proti, 1 sa zdržal. Prijatý 116, kto je za, proti. Zdržali sa zamietnutí, 117 za, proti zdržali sa zamietnutí. Tridsaťjedna s ústnym pozmenujúcim návrhom za, proti, zdržali sa prijatí. 118 a 119 sú identické. Kto je za? Proti? Zamietnutý. 32 za proti, zdržali sa prijatí. Pozmenujúci návrh 33, za, proti, zdržali sa zamietnutí. 34, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 35, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 2, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 36, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 37, kto je za? E, proti? Zdržali sa prijatí. Kompromisný návrh 1, kto je za? Proti? Prijatý. Pozmenujúci návrh 5, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 39, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 40, v dvoch častiach, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutá, druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutá.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 zdržali sa zamietnutí, 9 za, proti, zdržali sa prijatí, 48 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 10 za, proti, zdržali sa prijatí, 49 za, proti, zdržali sa prijatí. Budeme teraz hlasovať eh, elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 52 hlasovalo za, 7 sa zdržali. Ďalej budeme elektronicky hlasovať o návrhu legislatívneho uznesenia elektronicky. Hlasovali všetci. EPP má opäť o jeden hlas navyše. 52 hlasovalo za, 6 sa zdržali. Srdečne blahoželám Žilpaniu. Dobrá práca. Blahoželám k úspechu. Jetzt kommen wir zum Bericht Rosbach. Es ist eine Ab Sme prišli k správe Rosbach. Je to jedno hlasovanie. Tu máme hneď e, záverečné hlasovanie, ktoré môžeme začať. Otváram elektronické hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. jednomyselne prijaté. Srdečne gratulujem a nerozbach. Teraz by sme prešli Mali sme pôvodne hlasovať o bode 10. Toto hlasovanie presúvame, pretože rôzne politické skupiny o to požiadali. Výbor pre rybolov tiež presunul na neskôr svoje hlasovanie, takže budem mať viac času na eventuálne kompromisy. Preto tento bod vynecháme. A prešli by sme k správe kolegyne Jordan. Wir stimmen über Abänderungs... Hlasujeme teda o bode 11, e, plán postupu v energetike do roku 2050. Kolegyňa Jordan je spravodajkňou. E, včera e, došlo k jednej poslednej zmene. Myslím, že ju zaregistrovali všetky politické skupiny, preto môžeme začať priamo s hlasovaním. Takže konsolidovaný pozmeňovací návrh číslo 1, kto je za? Proti, zdržali sa, prijatí. Hlasujeme teraz o deviatke, kto je za? Proti, Ešte raz eh, hlasujeme. Eh, eh, Zdvihnite prosím ruku, kto je za deviatku, proti zdržali sa, je to jasne odmietnuté. jedenáctka za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Konsolidovaný pozmeňovací návrh 2 za, proti, zdržali sa, prijatý. Teraz preskočíme k pozmeňovaciemu návrhu 20, čas 2 za, proti, zdržali sa, prijatý. Konsolidovaný pozmeňovací návrh číslo 6. Kontrolujeme, želáte si kontrolu, rádi elektronicky skontrolujeme 20. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 31 za, 31 proti a tým je to e, zamietnuté. Konsolidovaný pozmeňovací návrh 6 s pozmeneným zmením, tak ako sa to dnes ráno rozdalo. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Želáte si kontrolu e, konsolidovaného pozmeňovacieho návrhu číslo 6. E, kontrolujeme elektronicky, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Zatváram hlasovanie. 32 za, 30 proti. Je to tým prijaté. Musíme hlasovať o pozmeňovacom návrhu 23, mi hovoria, ako, ako dodatok. Kto je za? U mňa je to na strane 5. Za. Ešte raz opakujem zase, že to nebolo jasné. Musíme ešte hlasovať o pozmeňovacom návrhu 23 ako doplnku. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatí. 23, 31 e, za, proti, zdržali sa, prijatá. 32 za, proti, zdržali sa, prijatá. Hlasíme 33 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 36 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 38 za, proti, zdržali sa, nie je to jasné. Hlasujeme o 38 elektronicky. Otváram hlasovanie. 38 elektronicky. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. 29 za, 30 proti, e, zamietnuté. Hlasujeme o 41 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, to nebolo jasné. Hlasujeme o druhej časti 41 eh, elektronicky. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. 37 za, 23 proti, 2 ja sa zdržali. Je to teda prijaté aj druhá časť. Hlasujeme o pozmeňovacom návrhu 34. Otváram hlasovanie. Prepačte, prepačte. Samozrejme hlasujeme s dvihnutím ruky. E, hlasujeme o 34. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 37 za, proti, držali sa prijaté. Hlasujeme o 42 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutá je druhá časť, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 44, opäť dve časti, prvá časť za, proti, držali sa. Hlasujeme o e, 44. E, prvá časť elektronicky. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. 33 za, 30 proti, prijaté. Druhá časť, 44 za, proti, zamietnuté. 45 za, proti, zdržali sa, prijatá. 46 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pardon, prijaté. 43 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 57 za, proti. Skontrolujeme si 57 e, elektronicky. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 32 za 30 proti je to tým prijaté. 47 za proti zdržali sa prijaté. 19 dve časti, prvá časť za proti zdržali sa prijatá, druhá časť za proti zdržali sa prijatá. 71 za, proti, zdržali sa prijaté. Prejdeme ku konsolidovanému pozmeňovaciemu návrhu 4, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 55 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 56 za, proti, zdržali sa, prijaté. Konsolidovaný pozmeňovací návrh 5 za, proti, zdržali sa, prijatý. 65. Musíme hlasovať ešte o druhej časti 65. Otváram hlasovanie. Prepačte, kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to prijaté. Potom musíme ešte hlasovať o druhej časti pozmeňovacieho návrhu 66. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. Kontrolujeme si ešte druhú časť eh, pozmeňovacieho návrhu 66 elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Hlasovanie je ukončené. 33 za, 29 e, proti, je to prijaté. Hlasujeme o 72. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 73 za. Proti? zdržali sa, zamietnuté, 75 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 74 za, proti, zdržali sa, prijaté, 76 za, proti, zdržali sa, prijaté, 77 za, proti, Zdržali sa prijaté 78 za. Proti zdržali sa prijaté 79 za. Proti zdržali sa prijaté 80 za. Proti zdržali sa prijatá 86 za. Proti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 Zdržali sa? Zamietnuté. 82 za. Proti. Zdržali sa? Zamietnuté. 84 za. Proti. Zdržali sa? Prijaté. 83 za. Proti. Zdržali sa? Prijaté. 85 za. Proti. Zdržali sa? Prijaté. 88 za Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz prejdeme k elektronickému e, záverečnému hlasovaniu. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. EPP má o jeden hlas navyše. Ešte stále. Až teraz v poriadku. 52 za, 9 proti, 2 e, sa zdržali srdečne gratulujem. Gut, wir kommen jetzt zum Bericht. Dobre, prejdeme teraz k správe Antonesku. Poprosím, aby všetci, ktorí chcú hlasovať, zaujali svoje miesta. Hlasujeme o pozmeňovacom návrhu 26. Kto je za? Tri časti. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa prijaté. Druhá časť za. proti, zdržali sa. A je to nejasné a teda o druhej časti hlasujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. 30 za 30 proti tým je to zamietnuté. Tretia časť, kto je za? Proti? Je to prijaté. Pozmeňovací návrh 2 za. Proti? Zdržali sa. Prijatý. Pozmeňovací návrh 3 za proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 4 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 6 za, proti, prijatý. Sedmička za, proti, zdržali sa, prijatý. 8 za, proti, zdržali sa prijatí 9 za, proti, zdržali sa prijatí 28 za, proti, zdržali sa zamietnutí 29 za, proti, zdržali sa prijatí 10 za, proti, zdržali sa prijaté 11 za, proti, zdržali sa prijaté 30 za, proti, zdržali sa prijaté 31 za, proti, zdržali sa, prijaté 32 za, proti, zdržali sa, prijaté 33 za, proti, zdržali sa, prijaté 12 za, proti, zdržali sa, prijaté 34 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 13 za, proti, zdržali sa, prijaté 14 za, proti, zdržali sa, prijaté 3, 15 za, proti, zdržali sa, prijaté 35 za, proti, zdržali sa prijaté 36, e, bolo to stiahnuté. Takže 41, pozmývací návrh e, za. Takže 42. Hlasujeme teraz o pozmeňovacom návrhu 42, pretože všetky ostatné od 36 až po 41 boli stiahnuté, podľa mojich informácií. Vidím, že prikyvujete, preto vychádzam z toho, že to spovedá pravde, takže hlasujeme o 42, kto je za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. Alebo si to ešte skontrolujeme. 42 elektronicky. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 32 za, 31 proti, prijaté. 43 ehm, za, proti, zdržali sa, prijaté. 44 za, proti, zdržali sa, prijaté. 45 za. Proti zdržali sa prijaté 46 za. Proti zdržali sa prijaté 47 za. Proti zdržali sa zamietnuté 48 za. Proti zdržali sa prijaté 49 za. Proti zdržali sa zamietnuté 16 za proti, zdržali sa, prijaté. 50 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Oddelené hlasovanie k 51. prvá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Druhá časť za, proti, Zdržali sa? Skontrolujeme si druhú časť 51 elektronicky. Otváram hlasovanie. EPP má jeden hlas navyše. Hlasovanie je ukončené. 43 za, 20 proti, je to prijaté. Kompromis 3 je teraz na rade. Kto je za?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 EPP má opäť o jedného člena navyše. Prosím vás, aby ste to nejako dali do poriadku. Dobre, teraz je to v poriadku. Končím hlasovanie 28 za 33 proti. Je to teda zamietnuté. Týmto prejdeme k pozmaňovaciemu návrhu alebo k kompromisu 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 20 e, 51 za, proti, zdržali sa, prijaté 22, e, dve časti, prvá časť za, druhá časť za, proti, zdržali sa, prepáčte, hovorí pán predsedajúci, ešte raz hlasujeme o druhej časti, a e, kto je za, proti, zdržali sa, je to teda zamietnuté druhá časť. 23. E, opäť dve časti. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutá. Skontrolujme si ešte raz druhú časť 23 elektronicky. Hlasovali všetci? Hlasovanie je ukončené. 27 za, 32 proti, zamietnuté. Teraz hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 23. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 25 za, proti, Zamietnuté. Teraz konečné elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Uzatváram hlasovanie. 57 za, dvaja sa zdržali. Blahoželám kolegyni Antonesku. So, wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt. Dostávame sa k bodu 13. Hlasujeme o správe pana Rodriguesa. Spravodajca nás požiadal na, o slovo, aby na úvod vysvetlil zmenu, ktorú urobil na, krátko pred podaním Ďakujem, pán predseda. Potrebujem iba minútku, aby som povedal, že v tom čase, keď som to povedal, som nechcel vystupovať proti pozmenujúcemu návrhu 1. Pán Jena Kodákis všo pozmeňovací návrh poz, po, stiahol. Potom však boli eh, stihnutie ďalšie, ktoré sú v protiklade s ďalšími stanoviskami. Niektorí chceli hlasovať proti, pretože nechceli žiadne prevádzkové obmedzenia, teda žiadne obmedzenia letov počas noci. My sme chceli zrušiť, teda od, odtrániť všetky takéto lety. Pozmeňujúci návrh však je neškodný, pretože pochádza od združení v danom odvetví. Um, neviem, prečo ehm, odmietať taký pozmeňovací návrh, ktorý je solidne um, založený. Môže sa stať, že sa nám všetko ostatné potom rozpadne. Treba si uvedomujeme, že, um, uvedomiť, že existuje konflikt. Povedal by som však, že sa môžeme snažiť maximálne tieto dve stanoviská zblížiť a podujať sa na to. Preto som povedal, že by sme um, mali uviesť túto zmienku nočných letov, ak by sa takto problém vyriešil. Ak by sme však um, mali mať uh, túto zmienku o nočných letoch, bolo mi povedané, že by bolo treba uh, zrušiť letiská, všetky letiská. My sa snažíme dosiahnuť zareago- e, dosiahnuť to, aby sme zareagovali na tých, ktorí majú problémy s nočnými letmi. letmi. A e, neviem, či táto snaha bola hlúpa či naivná, ako bola označená. A e, v každom prípade blahoželám sekretariátu a tieňovým spravodajcom, pretože títo celý postup významne uľahčili. Ďakujem, pán spravodajca. Teraz budeme hlasovať a potom e, sa začne hlasovať o pozmeňovacom návrhu 51. 51. Kto je za? Proti? Zdržal sa e, zamietnutý 15 za, proti, zdržal sa prijatý 63 za, proti, zdržal sa. Ešte si to e, preverme elektronicky. Hlasujeme po zmenujúcom návrhu 63 elektronicky. EPP má o jeden hlas navyše. Teraz je to v poriadku. 60 za, nikto proti, nikto sa nezdržal. A prešlo jednomyselne. Blahoželám. 20, 64 e, za, proti, zdržal sa, prijatý. V tom prípade vypadáva 65, hlasujem o 66. Za, proti, zdržal sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 70 za, proti, zdržal sa, prijatý. Ale preveríme si ešte raz 70. Hlasujeme ešte raz o pozmenujúcom návrhu 70 elektronicky. Hlasoval každý? Uzatváram hlasovanie. 37 za, 23 proti. Tým pádom je pozmeňujúci návrh prijatý. Teraz je tu pozmeňovací návrh 17 za, proti, zdržal sa prijatý. 69 za, proti, zdržal sa prijatý. 67 a 68 spoločne za, proti, Zdržal sa? Prijatý. 71. Kontrolujeme si. 68 a 68. Ešte raz kontrolné hlasovanie elektronicky. Hlasoval každý? Uzatváram hlasovanie. 29 za, 32 proti, takže zamietnutý. 71 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 18 za, proti, zdržal sa, prijatý. Sedemdesiat dva. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnutý. 19. A ako vieme, pán spravodajca tento návrh stiahol. Hlasujeme o 20. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. 76 za. Proti? Zdržal sa? Nie je to jasné. Ešte raz elektronicky hlasujeme o 76. Hlasoval každý? Uzatváram hlasovanie. EPP má o jeden hlas navyše. za, 26 proti. Tým pádom je pozmeňujúce návrh prijatý. Raz 77 za, proti, zdržal sa, prijatý. 78 za, proti, zdržal sa, prijatý. 79 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 80 za, proti, zdržal sa, prijatý. 22 za, proti, zdržal sa, prijatý. 81 za, proti, zdržal sa, prijatý. Budeme kontrolovať hlasovanie o 81 elektronicky. Hlasoval každý? Aj EPP hlasoval v správnom počte. Uzatváram hlasovanie. 29 za, 30 proti, teda tesne zamietnutý. 82 za, proti, zamietnutý. 23 za, proti, zdržal sa, prijatý. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 24. Hlasujeme o prvej časti, pretože Druhá časť eh, odpadá, keďže bol pozmeňovací návrh 19 odmietnutý. Takže prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatá prvá časť pozmeňovacieho návrhu 24. 86. Za? Proti? Zdržal sa? Nie je to jasné. Ešte raz elektronicky hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 86. Každý hlasoval? Uzatváram hlasovanie. 29 za, 31 proti, zamietnutý 87 za, proti, zamietnutý. 88 za, proti, prijatý. 89 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 90 a 91 sú identické. A preto spoločne hlasujeme o obidvoch. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnutý. 25 za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. 92 za? 92 e, vypadáva. Teraz eh, hlasujeme o 26. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. 96. Za? Proti? Zamietnutý. 97. Za? Proti? Zami- eh, prijatý. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 94. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. 95. Za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. 98. Za? Proti? Zdržal sa? Zamietnutý. 98. ešte raz hlasujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasoval každý. Hlasovanie ukončujem. 30 za, 31 proti, zamietnutý. za, proti, zdržal sa, zamietnutý. Hlasujeme o 101 vo dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnutý. Druhá časť, za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. 27. Za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 102, ale iba o druhej časti. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Zamietnutý. 103 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. Kontrolujeme ešte raz 103 elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovali, hlasoval každý. Uzatváram hlasovanie. 29 za, 32 proti. Takže zamietnutý. 104. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnutý. 105 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 28 za, proti, zdržal sa, prijatý. 29 za, proti, zdržal sa, prijatý. 30 za, proti, zdržal sa, prijatý. 106 za, proti, zdržal sa, prijatý. 107 za, proti, zdržal sa, prijatý. 108 za, proti, zdržal sa, zamietnutý 110 za, proti, Ešte raz. Hlasujeme o 110. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. 31. Za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. 109 za, proti. Nie je to jasné. Ešte raz hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 109 elektronicky. Hlasovali všetci? Uzatváram hlasovanie. 28 za, 30 proti. Takže zamietnutý 32 za, proti, zdržal sa, prijatý 33 za, proti, zdržal sa, prijatý. 34 za, proti, prijatý. 35 za, proti, zdržal sa, prijatý. 112 za, proti, zdržal sa, prijatý. 113 za, proti, zdržal sa, prijatý. 114 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 36 za, 36 za, proti, zdržal sa, prijatý. 37 a 38 budú predmetom hlasovania spoločne kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Skontrolujeme si hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch 37-38 elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasoval každý. Uzatváram hlasovanie. 32 za, 23 za, 37 proti. Takže zamietnuté. 115 za, proti, zamietnutý. 116 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 117 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 118 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 39 Gut, das ist geklärt. Wir stimmen ab über... Vysvetlené to máme. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 39. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Prijatý. 40. E, za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. 121. Za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. 41. Za? Proti? zdržal sa, prijatý. 42 za, proti, zdržal sa, prijatý. 43 za, proti, zdržal sa, prijatý. 44 za, proti, zdržal sa, prijatý. 45. Prosím, dajte pozor, že tieto night terminals boli vyňaté, takže hlasujeme o zvyšku textu bez night terminals. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Prijatý. 46 za, proti, zdržal sa, prijatý. 47 za, proti, zdržal sa, prijatý. 48, 49 hlasujeme spoločne. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. 50 a 128. O týchto sa hlasuje spoločne. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. 123 za. Proti? musím ruky spočítať, takže o 123 hlasujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Pozmenujúci návrh 123 hlasujeme elektronicky. Hlasoval každý. Uzatváram hlasovanie. 36 za, 23 proti, takže prijatý. 124, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. 125 za, proti, zdržal sa, prijatý. 126 za, proti, zdržal sa, prijatý. 127 za, proti, zdržal sa, prijatý. 130 za, proti, zdržal sa, prijatý. 129 za, proti, zdržal sa, prijatý. Dostávame sa k úvodným ustanoveniam 52. Za, proti, zdržal sa, prijatý. 53 vypadáva. Budeme hlasovať o pozmeňovacom návrhu 2. Kto je za? Proti? zdržalo sa? Prijatý. 3. Za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. 54. Za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. 4. Kto je za? Proti? zdržalo sa? Prijatý. 55. Za? Proti? zdržalo sa? Prijatý. 5. Za? Proti? Zdržalo sa? Prijatý. 6 za, proti, zdržal sa, prijatý. 7 za, proti, zdržal sa, prijatý. 8 za, proti, 8 za, proti, zdržal sa, prijatý. 9 a 57 sú identické, takže spoločne hlasujeme za, proti, zdržal sa, prijatý. 56 za, proti, zdržal sa, prijatý. 10 za, proti, zdržal sa, prijatý. 58 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 59 za, proti, zdržal sa, prijatý. 12 vypadáva. 61 za, proti, zdržal sa, zamietnutý 13. Za, proti, zdržal sa, prijatý 14. Za, proti, zdržal sa, prijatý 60, pardon, 62. Za, proti, zdržal sa, prijatý. Dostávame sa k záverečnému elektronickému hlasovaniu. Otváram hlasovanie. Hlasoval každý. Uzatváram hlasovanie. 54 za, traja proti, traja sa zdržali. Blahoželám spravodajcovi výbornej práci. Dostávame sa k bodu programu 14 a 15, ktoré zhrnieme do jedného bodu. Linda McEwen by sa chcela vyjadriť. Clarify. We... Mohla by som vysvetliť. Budeme hovoriť aj o bodoch 19 eh, a 20 dnes, alebo to necháme na zajtra. Hovorilo sa dopoludne, že keď sa skolo, skončí hlasovanie, môžeme prebrať eh, body 2021 dnes a nenechávame, nebudeme ich nechávať na zajtra. Ešte raz opakujem pre všetkých. Najprv sa budeme zaoberať e, zvieratami. To bude mať na starosti pán Šnelhát a potom body 20 a 21 takisto preberieme dnes, ale bude záležať na tom, e, ktorý sa kto e, z zamestnancov alebo radníkov komisie príde ako prvý. V každom prípade budeme mať body 20 a 21 na programe dnes. Takže dávam teraz slovo kolegovi e, Schnellhartovi, e, body programu 14 a 15. Ďakujem dámy a páni, som veľmi rád, že môžeme urobiť ešte rozpravu k týmto e, dvom bodom. Dostal som mnohé pozmenujúce návrhy. Chcel by som sa poďakovať všetkým kolegom a kolegyniam za konštruktívnu spoluprácu. Tieto pripomienky určite obohatia správu. Rozprava je však potrebná už aj z toho dôvodu, že e, sú tu určité princípy toho nariadenia, ktoré musíme zohľadniť. Chcel by som predovšetkým povedať, že toto nariadenie slúži na e, cezhraničné premiesňovanie spoločenských zvierat, to znamená, e, vo vnútri krajiny neplatí toto nariadenie len pri cezhraničnom premiesňovaní zvierat. Existujú mnohé iniciatívy, predovšetkým e, pokiaľ e, ide o e, zvieratá, ktoré sa voľne potulujú. Je to, program, je to problém, ktorý budeme musieť v rámci EÚ riešiť. Chcel by som však poukázať predovšetkým na program v bode 25, kde sa hovorí o tom, že je potrebné nájsť etické riešenia a doporučiť ich členským štátom, predovšetkým e, pre tieto e, túlavé e, zvieratá. Je dôležitá predovšetkým identifikácia týchto malých zvierat. Práve tento aspekt, ktorý zamestnáva mnohých z nás v tejto správe, je podchytený Musíme si však uvedomiť, že ide o veľmi komplikovaný problém. Problém, ktorý nás zamestnáva a v žiadnom prípade nie je možné ho v tejto správe, ktorá sa týka len e, cezhraničného premiesňovania zvierat, sa vyriešiť nedá. Je to dôležitý poznatok, ktorý som pri spracovaní e, tejto správy neustále bral do úvahy nemôžeme sa teda zaoberať e, týmito túlavými zvieratami tým, že jednoducho e, zohľadníme e, predpisy. Pokiaľ túlavé zvieratá tak či tak nie sú podchytené v databanke, nemôžeme tento problém tak či tak riešiť. Chcel by som poukázať predovšetkým na nasledovné ani pre hovedzí dôbytok, ani pre ošípané, ani pre ľudí nemáme autorizovanú databanku, kde je všetko pochytené. Také niečo neexistuje. Takže preniesť niečo podobné a e, každému e, od každého e, majiteľa vyžadovať e, teda od každého majiteľa, ktorý má psa, mačku alebo fretku, aby e, zaregistroval tieto zvieratá, je prakticky nerealizovateľné. Prehľad sa takto stráca. V prvom rade bude veľmi zložité e, povedať na nejakej starej pani, aby zaregistrovala svoju mačku. E, bude tvrdiť, že e, má e, tú mačku len na svojom gauči, tak nevie, prečo by si ju mala dať zaregistrovať. Skrátka, podchytiť niečo podobné považujem e, za nerealizovateľné a za veľmi autoritatívne. Preto by som chcel poprosiť kolegov a kolegyne, aby sme sa v tomto bode koncentrovali na túto správu a vyčkajme, čo navrhne komisia, ako by sme mohli tento problém riešiť. Pretože ak tak nebudeme postupovať, bude to znamenať ďalšiu byrokraciu a náklady pre každého jedného z nás. E, chápem, že lobizmus je tu veľmi e, silný, pokiaľ e, to bude zakotvené v zákone, bude to pre niektorých pomerne dobrý obchod. Takže problém túlavých zvierat budeme musieť e, riešiť e, inou formou. Existujú tu ešte ďalšie pozmenujúce návrhy, o ktorých by som chcel hovoriť. Ide predovšetkým o implantáciu transpondéru. V našom pozmenujúcom návrhu sme uviedli, že by to mal urobiť autorizovaný veterinár a toto opatrenie sa potom samozrejme zaregistruje, pretože e, e, veterinár to zapíše do e, preukazu zvieraťa. Ale v, vo viacerých krajinách platia odlišné postupy, preto som to zohľadnila aj v mojom pozmenujúcom návrhu. Nechceme totiž to zabehané metódy v členských štátoch meniť, pokiaľ sú tam osoby, ktoré sú schopné tento transponder e, realizovať u e, spomínaných zvierat, tak by sa tak e, malo robiť aj naďalej. Hovorili sme, že pod dohľadom veterinára to je možné. Niektorí tvrdia zase, že tam nepotrebujeme na takéto účely veterinára tak na jednej strane žiadame databanku a potom na druhej strane poľavíme v našich požiadavkách. Tak to predsa nejde. Takže ten dohľad veterinára by sme v každom prípade e, mali požadovať naďalej. Prekvapuje ma tak trochu, že mnohé zmeny v oblasti e, tejto oblasti sa týka predovšetkým e, E, mladých e, zvierat. Neviem, prečo je to tak kritizované. Opakujem, že v našej správe sme hovorili o tom, že imunita e, sa prenáša z matky na mladé zviera, preto v priebehu prvých štyroch týždňov očkovanie nie je možné alebo žiaduce. Pokiaľ teda majiteľ e, potvrdí, e, že tento e, kontakt neexistoval, tak to platí. To znamená, ak očkujeme zvieratá od 12. týždňa, je ťažko preukázateľné, ako to podchytiť. Pokiaľ e, matka bola očkovaná, tak e, je možné e, túto situáciu podchytiť. Neviem, či to je odlišne riešené v jednotlivých členských krajinách, ale som skutočne skeptický, či je to taká dôležitá e, vec a či by sme v záujme majiteľov zvierat nemali byť trošku veľkorysejší, mali by sme vlastne povedať, že takúto úpravu sme urobili. Je to úprava, ktorá vychádza v ústrety majiteľovi zvierat. Pozmenujúce návrhy máme aj e, k téme e, živelné katastrofy, kde sa premiesňovanie zvierat uskutočňuje veľmi rýchlo. Čo sa týka povinností informácií členských štátov voči verejnosti, to je pre mňa čosi úplne samozrejme. Teda úprava, ktorú tu máme, by mala podporiť jednotlivé členské štáty. To znamená, je to vlastne v poli pôsobnosti i zodpovednosti. Nemám teda nič proti tomu, ja to v podstate považujem za zbytočné, pretože vlastne vychádzame z toho, že táto informácia e, sa tak či tak postupuje ďalej. Pomerne veľký rozsah majú pozmenujúce návrhy, ktoré sa týkajú ohraničenia maximálneho počtu a stanoveného počtu e, maxim, maximálneho počtu e, zvierat, ktoré sa môžu preniesť cez e, hranice. Dostal som mnoho dotazov alebo poukazov na to, že napríklad pokiaľ máme 5 e, psov, ktoré sa e, zúčastňujú nejakých pretekov, je dosť ťažké to obmedziť. Skrátka, potrebujeme tu určitú flexibilitu. Ja osobne to považujem za možné. Ale úplne to celé otvoriť nepovažujem tiež za správne. V tej správe je totiž to uvedená požiadavka, že Európska komisia v priebehu piatich rokov predloží správu, ako e, to celé prebehlo, aké medzery tu sú, ktoré je potrebné ešte odstrániť. Takže si myslím, že ten pozmeňujúci návrh, ktorý som predložil, by bolo možné podržať. Je tam e, zo pár nejasností, napríklad polovník, e, ktorý by chcel polovať so svojimi psami, e, kde si e, v inej krajine e, by neraz padal pod toto nariadenie. Myslím si, že tam bude treba ešte no, o určitých veciach diskutovať, ale pokiaľ ide o športové podujatia, výstavy a podobne, tam je potrebné predložiť príslušné osvedčenie to považujem za celkom správne. To sa bude dať prevzať, prevziať aj v iných krajinách. A myslím si, že tak aj urobíme. Čo sa týka e, povinných údajov v e, preukazoch týchto e, zvierat, aj tam by sme sa mali koncentrovať predovšetkým na typ alebo druh e, zvieraťa, plemeno a farbu. Pokiaľ sa e, narodí zviera, je očkované a vystaví sa mu preukaz, e, to zviera sa predá, tak sa prakticky tie údaje v tom preukaze preň nemenia Ďalej sme tu mali pozmenujúce návrhy týkajúce e, sa e, toho, ako dlho sa e, tieto doklady uskladňujú alebo uchovávajú u veterinára. Hovorilo sa tu o troch rokoch a to by, myslím si, mohlo byť jednotné pre celú Európu. Dámy a páni, aj nedodržiavanie predpisov je potrebné zohľadniť. Podľa môjho názoru sú to teda tie najdôležitejšie body, ktoré v rámci tejto správy musíme zohľadniť. Záleží mi veľmi na tom, aby sme zatiaľ ešte nehovorili o databanke, o Európskej databanke. Tá téma je totižto príliš rozmanitá na to, aby sme Eh, mohli vyriešiť tento eh, problém týmito pozmenujúcimi návrhmi. Mali by sme sa koncentrovať na to, čo je potrebné. Komisia by mala urobiť to, čo uzná za vhodné. To by bol ten najrozumnejší postup. Ďakujem. Ďakujem. A teraz prosím kolegu Jusla Spanakisa, ktorý bude hovoriť ako tieňový spravodajca. Vážení kolegovia, myslím si, že väčšina navrhovaných pozmeňujúcich návrhov by mohli e, toto nariadenie vylepšiť a treba ich preto podporiť. Ja podporím všetky podmenujúce návrhy, ktoré zvýšia transparentnosť a stiažia zneužívať systémy um, falšovaním dokumentov. Preto navrhujem, aby pasy e, spoločenských zvierat alebo ich identifikačné dokumenty boli tlačené um, na pôde autorizovaných organizácií treba uh, uh, identifikačné dokumenty dávať iba vlastníkom, ale aj záznamy o predchádzajúcich uh, majiteľoch treba, aby boli prístupné, aby sa predišlo situáciám, kedy uh, ľudia uh, menia majiteľ, majiteľa zvierat v krátkom časovom období aby zastreli skutočný pôvod zvieraťa. Najjednoduchší spôsob, ako viesť tieto informácie, by boli elektronické databázy. Väčšina členských štátov má celkom dobré elektronické systémy. Chyba nám však prepojenie medzi týmito databázami a jedným centralizovaným systémom. Rád by som si vypočul názor komisie k týmto pozmeňujúcim návrhom, ktoré sú priateľné pre mňa. Ja podporujem výnimky, či výnimku, že titračný test na protilátky sa nebude vyžadovať pre spoločenské zvieratá, ktoré sa presúvajú v rámci členského štátu cez tretí štát ktorý nemá primerané úpravy iba vtedy, ak zviera ostane v uzavtverom e, priestore počas dopravy alebo na letisku. To sa má používať iba pre lodnú, um, leteckú či mm, železničnú dopravu a nie v prípade zvierat e, prepravovaných po ceste. Vo všeobecnosti je iba niekoľko otázok, kde, eh, na ktoré nahliadam inak ako spravodajca, teda koľko rokov musia veterinári uchovávať údaje o identifikačných dokladoch, alebo čo sa stane, ak eh, dôkaz Ehm, ak sa, napríklad pre viacero zvierat, ktoré idú na výstavu psov. Dúfam, že na tieto e, rozdielnosti nájdeme e, kompromisné riešenie. Davis. Ďakujem. Chris Davis za liberálov. Ďakujem, pán predseda. Som nadšený, že pán, čo pán Snowhouse povedal o mačke na uh, gauči, moja mačka naračej sedí na klávesnici a strašne protestuje, keď ju chcem zahnať. Ja chcem niekoľko otázok. Ide o otázku, eh, či otázku eh, centrálneho referenčného bodu databázy. Myslím si, že to je nadmerná regulácia. Iní povedia, že je to pomerne ľahké, ľahko sa to zavedie, ale neviem, čo eh, povie na to komisia. Ale v súčasnosti sa mi to zdá ako niečo nepotrebné. Ja som predložil návrh pozmenujúci týkajúce sa odsledovateľnosti eh, majiteľov. Myslím si, že tieto mm, informácie sú potrebné. Ale keď sa pozriem na celú správu a 165 pozmeňovacích návrhov, ktoré pán eh, Snohad predložil, ehm, znepokojuje ma to, Chcem zabezpečiť, aby nariadenie bolo jednoduché pre vykonávanie a že bude Eh, efektívne chrániť proti besnote. Ale nechceme nechať nejaké nepokryté miesta pre komerčné pohyby zvierat a prax, ktorá nie je priateľná. Minulý týždeň sa v parlamente konal workshop o preprapovaní eh, exotických eh, spoločenských zvierat. Bolo to hrozné. Ide o zvieratá, ktoré sú často zajaté v divočine často v reľníkových oblastiach, čo ohrozuje biodiverzitu. Nie je tu hrozba besnoty, ale tie čísla, čo sme videli, či fotografie, čo sme videli, 70 zvierat zahynie skôr, než sa dostane do veľkého obchodu a už vôbec nie do maloobchodu. Videl som túto prezentáciu predtým. Keby som to nevidel predtým, nevedel by som, ako sa postaviť k pozmeňujúcim návrhom čo mi bolo zdôraznené. Ukázalo úplne iný názor na mačky psov a tak ďalej. Ľudia milujú svojich eh, domácich miláčikov, ale aj predávajú. Ale z prezentácií bolo jasné, že keď sa dajú zarobiť peniaze, ľuďom vôbec nezáleží na spoločenských zvieratách. Už vôbec ne, nestarajú sa o zvieratá. Sú to len kusy mesa, na ktorých sa dá zarobiť rád by som sa teda dozvedel od komisie. Je to naozaj len taká marginálna vec oproti tomu, čo máme pred sebou. Chce sa komisia zamerať ďalej e, na um, otázky prepravy e, exotických spoločenských zvieratách niekedy v budúcnosti? Ďakujem. Chris Davis und Jill Evans für die Grüne Ďakujem, Jill Evans za zelených. Thank you, Chair. Um, can I... Ďakujem, pán predseda. Chcem poďakovať spravodajcovi, pretože si myslím, že naozaj je tu e, výzva. Chceme umožniť ľuďom, aby sa pohybovali, aby cestovali spolu s ich e, miláčikmi, ale mm, nezabúdať na verejnú, bezpečnosť verejnosti a podobné otázky. Myslím, že spravodajca poukázal na všetky tie hlavné otázky, e, na ktoré sa chceme sústrediť my všetci pretože chceme dosiahnuť tú e, vhodnú rovnováhu a iste v týchto otázkach nájdeme spoločnú reč. E, teraz stručne k databáze. Obávam sa, že som, je mi ľúto, že som nemohla byť na stretnutí tieňových spravodajcov, ale e, chápem tie problémy súvisiace s byrokraciou a do určitej miery s nimi súhlasím. Podľa mňa existuje určitá forma národnej databázy, v 26 členských štátoch. Podľa mňa má zmysel ich koordinovať na úrovni Európskej únie, pretože by to zaručilo lepšiu vysledovateľnosť a rýchlejšie reakcie v prípade e, vypuknutia choroby a mohlo by to e, pomôcť e, v boji proti nezákonnému obchodu. Ďalšia otázka, ktorá Eh, odznela od správodajcu, je implantácia transpondérov. Jediný problém, ktorý sa mi javí, je to, či by nad eh, implantáciou mal dohliadať eh, veterinár. Ja by som chcela odpovedať, že vieme, že sú tu určité mimovládne organizácie, ktoré sa venujú oblahu zvierat a sú tu orgány, ktoré vykonávajú tieto operácie v priestoroch, ktoré Mm, um, v ktorý sa vždy nachádza veterinár. A ešte je tu taká vec, že e, tu spôsoby... E, stieňový spravodajca hovoril o maximálnom počte piatich zvierat, ktoré sú prepravované. E, toto by bolo možné zneužiť. My sa však snažíme zabezpečiť rovnaký výsledok, takže o tom treba diskutovať. A podobne čo sa týka výnimky pre zvieratá e, do troch mesiacov veku. Mám problém, e, o ktorom som už hovorila, keď sme minule diskutovali o nariadení. Teším sa na e, diskusiu o týchto problémoch s tieňovými spravodajcami a dúfam, že sa nám podarí dospieť k zhode minimálne vo väčšine prípadov. Ďakujem. Slovo má teraz kolegyňa Jana Kudakis, ale vyjadri sa za ňu kolegyňa Anna Rozbach. Ďakujem, pán predseda. Práve som dostala dokument od kolegyne Jana Kudakis, ktorá je tenevou spravodajkyňou k tejto téme a ja budem preto to musieť predniesť v angličtine. Takže v prvom rade e, treba povedať, že e, e, spravodajca navrhuje veľa pozmeňovacích návrhov, ktoré moja skupina môže podporiť. Je hlavne od zníženie administratívnej záťaže pre malé veterinárne praxe Eh, mikro eh, čipov, eh, týka sa to aj obmedzenia uplatňovania mikročipov. A second issue which we were keen to address concerns the need treba zabezpečiť, aby podujatia ako výstavy neboli negatívne ovplyvnení novými zmenami, ale zároveň, aby sa predchádzalo podvodom v súvislosti teraz s článkom 40. Takisto treba, aby bolo jasné, že v prípade domácich zvierat eh, ktoré neboli eh, podrobené eh, testom, zodpovednosť nesie ich majiteľ. Eh, v súvislosti máme pozmeňovací návrh 37. Eh, celkovo však eh, pozmeňovacie návrhy posilňujú návrh či už komisie, ako aj spravodajcu a my sa tešíme na spoluprácu so spravodajcom, aby sme dosiahli viacero kompromisov ešte pred hlasovaním vo výbore. Takže toľko z našej strany, ale inak mám pocit ako Chris. A ja mám psa a mačku, E, ktorí tiež ležia veľmi radi kdekoľvek a ani vlastne by som nemyslela na to, aby e, e, teda e, bolo príliš zložité, e, aby tu boli zložité záležitosti e, napríklad pre veterinárov, aby sme im urobili zložitý život. E, každý má jednoducho zodpovednosť za zvieratá, ktoré vlastní, e, inak nemusí vlastniť žiadne domáce zviera, pokiaľ ho teda e, správnym spôsobom nezaregistruje, nechce e, vakcinovať a a podobne, takže nemá povinnosť vlastniť žiadne domáce zviera. Takže ja si myslím, že by veci nemali byť príliš ťažkopádne, ale napriek tomu všetci by sme si mali byť vedomi toho, že máme zodpovednosť und Kollegin Jutta ist nicht da. Ďakujem, Juta nie je prítomná, ale prihlásil sa o slova kolega Sanoni. Ďakujem, pán predseda. A ja by som sa chcel poďakovať spravodajcovi za prácu, ktorú odviedol. Je to skutočne veľmi dôležitá úprava. Ide tu predsa o ochranu práv európskych občanov, ktorí e, musia mať e, možnosť e, premiesňovať zvieratá v rámci Európskej únie, ale ide aj o ochranu verejného zdravia. Pretože v tomto prípade ide o choroby, ktoré sú veľmi ľahko prenesiteľné, napríklad besnota. Čo sa týka Európskej databanky, tomu by som chcel povedať nasledovné. Mala by byť dobre prístupná. E, spravodajca povedal, že tu ide o byrokratický krok, ten systém s mikročipom v prepojení s touto databankou, e, to už v niektorých členských štátoch e, únie máme. V mnohých oblastiach Talianska máme už tento systém a môžem kolegu ubezpečiť, že pokiaľ napríklad príde stará pani so svojou mačkou a chcela by e, túto svoju e, mačku premiesniť, nie je to žiaden problém. E, takto si môže zadovážiť dokumenty, ktoré tomu potrebuje. Ale je tu iná vec, ktorá mi robí trošku obavy. Ide o mimoriadné opatrenia alebo výnimky napríklad pri očkovaní, napríklad proti besnote a podobne. Medzi 12. a 16. týždňom sa môže totižto vyskytnúť situácia, kde e, malé e, domáce zvieratá sú ešte spolu s matkou, ale E, potom nie sú ešte imunizované a pokiaľ ich nejakým e, spôsobom premiesníme, to tak, ako to bolo navrhované, e, môže dôjsť k určitým porušeniam pravidiel. Pokiaľ takto očkované zvieratá premiesňujeme a tieto zvieratá sú mladšie ako 3 mesiace. Ilegálny obchod e, prekvítá. V posledných mesiacoch viac ako 400 tisíc e, mladých e, zvierat napríklad e, bolo e, premiesnených z Maďarska. Mnohé z týchto zvierat majú e, falošné dokumenty, nie je tam uvedený správny vek tohoto zvieraťa. Skrátka chýba nám kontrola v takýchto prípadoch. Možno, že by sme mali prísť na niečo, čo je o mnoho stringentnejšie. Čo sa týka pozmenujúceho návrhu 34, táto výnimočná úprava pre maximálny počet piatich zvierat. Myslím si, že aj tu je potrebné rozlišovať. Musíme si položiť otázku, kto by mož, mohol takéto pravidlo zneužiť. A je nemalo takých, ktorí by to urobili. E, ďalej ešte niektoré iné pozmenujúce návrhy 190 e, 192. Tu hovoríme o sprievodných dokumentoch pre tieto zvieratá. Je to čas B, dodatku 1. Ide predovšetkým o vtáky. Niektoré pozmenujúce návrhy skutočne vzbudzujú obavy, pretože tento e, počet 5 mnohí navrhujú, aby sa vyškrtol. Ďalej sa tu hovorí o kolektívnych eh, povoleniach a nie jednotlivých eh, povoleniach. Pokiaľ ide o vtáky, zvyčajne ide o veľký počet, takže aj tu musíme byť veľmi opatrní. Čo sa vlastne skrýva za týmito pozmenujúcimi návrhmi? Tieto eh, vtáky sú podriadené sanitárnej kontrole, aspoň u nás v Taliansku. Mali sme napríklad e, veľmi závažnú epidémiu. Príslušné orgány rozhodli, že asi 40 tisíc vtákov, ktoré, e, e, ktorých sa to dotýkalo, malo byť zatratených. Je to skrátka problém, ktorý sa musí zohľadniť, pretože v takomto prípade nie je možné e, takéto zvieratá e, premiesňovať. Ide predsa aj o ochranu verejného zdravia. Ďakujem. Chcel by som dať teraz e, slovo kolegovi z politickej skupiny, aby mohol zodpovedať otázky, ktoré e, boli položené. Nech sa páči. Ďakujem. Chcel som povedať eh, jedno. Je to možno súvisí to s týmto nariadením. Týmto nariadením by sme chceli zabrániť predovšetkým tomu, aby sa začali šíriť vážne eh, ochorenia zvierat, ktoré by mohli ovplyvniť aj eh, zdravie ľudí. A to tým, že sa premiesňujú takto zvieratá mimo obmedzenia živností pred 9 desiatimi rokmi bolo veľmi ťažké s tým niečo urobiť. E, to boli časy, keď e, sa v parlamente e, schválilo toto nariadenie. Je veľmi pekné, že sme teraz počuli, že téma šírenia chorôb s vieratami bola riešená iba v obmedzenom rozsahu. Toto nariadenie dosiahlo tie e, ciele, ktoré sme si vytýčili a síce e, zabrániť e, šíreniu nákaz vtákmi. Zároveň sme chceli zjednodušiť aj premiestňovanie domácich zvierat pre občanov, ktorí by radi cestovali, či už so svojím psom alebo so svojou mačkou. Chcem teda povedať, že terajšie doterajšie nariadenie funguje dobre. Podarilo sa nám takto dosiahnuť vytýčené ciele. Dostali sme celý rad e, informácií od poslancov, ktorí sa vyjadrili. V celku však možno povedať, že ide o jednotlivé odkazy. Preto e, s napätím očakávame e, hlasovanie o tejto správe v pléne. E, pokiaľ však hovoríme o probléme ako takom, tak sa budeme musieť zamerať aj na detaily. Budeme musieť zjednodušiť mnohé veci, iba že by sme narazili na nejaký závažný e, problém, e, ktorý e, doterajšie pravidla nepokrývajú. Niekedy môže dôjsť k ilegálnemu premiesňovaniu zvierat, predovšetkým takých zvierat, ktoré sa majú predať. A ktoré sa potom premiesňujú tak, ako keby nemali byť eh, premiestňované za týmto spomenutým eh, účelom. To znamená, že právny rámec pre jednotlivé členské štáty eh, sa musí sprísniť. Hovorili sme tu o elektronickej databanke. Na národnej úrovni existujú už takéto databanky, E, neviem, do akej miery sú tieto databanky užitočné, ale v žiadnom prípade nie sú riešené e, tak, aby e, toto nezákonné premiesňovanie zvierat z jednej krajiny do druhej bolo podchytené. Harmonizácia takýchto databank e, v žiadnom prípade nie je jednoduchá a viedlo by to, myslím si, k e, byrokracii, ktorú ozaj nepotrebujeme. Rozhodne by to e, situáciu zvierat nepre, nezlepšilo. Potom tu máme problém s exotickými zvieratami. E, bola tu položená otázka, čo chce komisia urobiť, predovšetkým v súvislosti s e, dovozom. Ten dovoz predstavuje určite značný problém. Máme určitý právny rámec, e, skúmame túto tému, máme aj zo pár návrhov, ktoré sme dostali v rámci práce príslušného kompetentného výboru predovšetkým čo e, sa týka kopytníkov. Ale e, otázka je, o čo tu vlastne ide. Ide o e, zdravie zvierat alebo o to, aby sa tým zvieratám dobre vodilo. Teda chceme zabrániť nákazám zvierat, alebo chceme zabezpečiť predovšetkým to, aby sa zvieratá dobre cítili. To sú dve odlišné témy. Správnou e, predlohou máme vždy a mali sme vždy problémy. Ale musíme si uvedomiť vlastne, o ktorý z týchto dvoch problémov ide. E, komisia doterajší právny e, rámec e, podporuje. Hlavným dôvodom právnej predlohy je prispôsobenie sa Lisabonskej zmluve, to znamená, nejde tu žiadne závažné zmeny v súvislosti s doterajším právnym rámcom. To nie je cieľ. Chcel by som len pripomenúť, aké pravidlá existujú v súvislosti s premiesňovaním viac ako piatich e, psov, mačiek alebo fretiek. Pokiaľ držiteľ alebo chovateľ týchto zvierat chce premiesniť viac ako 5 takýchto zvierat, potom e, platia pravidla, ktoré platia e, pre ľudí, ktorí sa e, takouto činnosťou zaoberajú v rámci živností. To znamená, ten takýto certifikát, osvedčenie má určitú dobu platnosti a dokedy e, toto osvedčenie platí, je možné premiestniť tieto zvieratá z jedného štátu do druhého bez problémov. To je e, veterinárne e, osvedčenie a je to podchytené nariadením komisie číslo 388 z roku 2010 komisia chce, aby parlament e, delegoval isté kompetencie, pokiaľ ide o článok 40 odsek 2. Na základe skúseností e, s dvojročným používaním tohoto nariadenia môže e, komisia e, skúmať, e, či tieto pravidlá postačujú. To znamená, počiarkujeme túto prozbu nasmerovanú na parlament. Čo sa týka používania transpondérov, to znamená mikročipov, môžeme povedať len toľko, že existujú platné pravidlá, ktoré zdá sa fungujú. Nechceme žiadnu dodatočnú byrokraciu. Chceme teda prenechať na rozhodnutie jednotlivých členských štátov, ktorá, kto bude tou osobou, ktorá uskutoční túto operáciu a ktorá osoba je najvhodnejšia. Myslím si, že to boli všetky dôležité body, o ktorých som chcel hovoriť. E, nariadenie nemá za účel e, sledovať e, prakticky e, všetky údaje z týkajúce sa premiesňovania zvierat z jedného štátu do druhého, pretože takýto postup je veľmi nákladný a nie je v súlade s cieľmi, ktoré sledujeme. to sú teda cieľe, ktoré sme dosiahli s doterajšími predpismi. Ďakujem a teraz dávam e, slovo panu Šnelhartovi. Ďakujem za tieto komentáre k správe. Myslím si, že aj to, čo e, nám povedala komisia, e, bolo veľmi podnetné pre diskusiu. Chcem len počiarknúť, že skutočne musíme zvážiť, na čo toto nariadenie má slúžiť, k čomu má slúžiť aby sme sa nedostali do nových právnych problémov, ktoré by neboli riešiteľné. Som pevne presvedčený o tom, že s tieňovými spravodajcami som e, sa sme sa dopracovali e, k jasnému e, výsledku a komisia nám to určite potvrdí. Ďakujem za diskusiu. Ďakujem. Hosnelhat. Pokiaľ ide o body 14 a 15, 6. novembra budeme o týchto dvoch správach hlasovať. Hlasovanie v pléne zatiaľ ešte nie je stanovené na konkrétny dátum. Toľko k týmto dvom bodom a teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu 21 zo zajtrajšieho dňa. A tu by som chcel dať slovo e, sa tu Hasimu. Pardon, takže najprv e, dostane slovo komisia, zástupca komisie. Nech sa páči. Ďakujem vám naozaj za flexibilitu vzhľadom na e, harmonogram. E, pán predseda, vážení poslanci, e, komisia si plne uvedomuje rizika a zdravotné problémy, ktoré potenciálne sú um, súvisiace s dizelovým palivom. A skôr než 12. Eh, júna eh, VHO schválila uvedenú správu, bolo prijatých množstvo mm, akcií, ako znížiť počet eh, vozidiel, ktoré používajú ako palivo, dizlové palivo. Keď sa pozrieme na normy, ktoré sa týkajú vozidiel, ktoré pán predseda poznáte ako spravodajca, rovnako ako aj spravodajca, e, viedlo to k podstatnému zníženiu e, častíc a naozaj e, aj v blízkej budúcnosti sa tieto množstva ešte znižia. Napríklad v rok 2014 sa majú znižiť, e, dosiahnuť zníženia e, výfokových plynov od aut a e, v týchto výfokových plynoch má byť nižší, nižšie množstvo jemných čiastočiek. To sa týka osobných automobilov i nákladných automobilov. Treba súčasný vozový park upraviť preto, E, výbor navrhol niekoľko pozmeňujúcich návrhov. E, išlo najmä o dokument Euro 6 týkajúce sa nakladných vozidiel. A takisto boli prijaté normy, ktoré, ktorými sa upravujú súčasné predpisy pre nakladné vozidlá, aby e, tento zámer bol jednoduchšie realizovateľný. V súčasnosti komisia pracuje na znížení Um, obsahu jemných eh, častíc, ktoré sa týkajú stavebných mechanizmov s cieľom eh, dosiahnuť podstatné zníženie eh, aj v tejto oblasti. Tento dokument má byť prijatý v roku 2013. Takže to je stručná odpoveď na to, čo sa v súčasnosti Eh, robí na obmedzenie eh, výfukových plynov z dýzlových motorov. Ďakujem pekne. Satu Hasi. Ďakujem pekne komisii za odpoveď, ale ak som pochopila správne, vy ste spomínali iba normy, ktoré už sa príjmu Ide o novú klasifikáciu výfukových plynov z dieselových motorov, ktoré sú považované za karcinogenné. Preto by som rada vedela, keďže v posúdení vplyvov sa použili e, hodnotenia umrtnosti a takisto sa hovorilo o súvisiacich nákladoch, ako aj o nákladoch čistenia emisí preto by som rada vedela, či komisia má nejaké plány um, a, a aktualizovať analýzu uh, nákladov a výnosov, ktorá by zohľadnila novú uh, klasifikáciu uh, výfukových plynov z dizlových motorov ako karcinogénnych. Chcela by som eh, vedieť, či existujú plány pre komisiu, ako zosúľadiť eh, normy eh, emisí z vozidiel. Ak som vás pochopila správne, vy ste hovorili o rozhodnutiach, ktoré už boli prijaté. Myslíte si však, že by sme mali nejakého sprísniť normy um, oproti tým, ktoré už boli prijaté? Ďakujem. Pani Lepáž. Ďakujem, pán predseda. Chcem podporiť slova kolegyne Satuhasi. Naozaj stojíme pred závažným problémom pre verejné zdravie. Je dôležité, aby sa normy sprísnili. Ale máme tu aj otázku uplatňovania súčasných noriem a e, trestov penále v takých krajinách ako napríklad Francúzsko. Teda to sú pokuty za nedodržanie noriem. To je tiež významná otázka. Všetci vieme, aké je to nákladné, aby vláda mm, mohla riešiť e, konkrétne ochorenia, napríklad e, vychádzajúce, ktoré, ktoré sú dôsledkom konkrétnych emisí treba, aby politiky, ktoré máme, e, boli, boli úderné a mohli problémy riešiť. Ďakujem. Ďakujem. Na budúci rok máme e, na programe téma ovzdušie v Európe. Očakávame návrh komisie. V tomto ohľade, čo sa týka nových mezných hodnot, v minulosti to bolo tak, že sme najprv definovali ciele. Myslím si, že sme mohli byť aj ambicioznejší ale e, skonštatovali sme, že na základe vytýčených hodnot e, nebolo e, možné sa dostať ku zdrojom, pretože za tým sa skrývali veľmi tvrdé ekonomické záujmy. Takže je potrebné skutočne stanoviť veľmi prísne normy, a pri znížení obsahu CO2 musíme dbať na to, aby sa tá spotreba znížila, pretože čím menej e, budeme mať e, CO2, tým e, menej bude týchto jemných prachových častičiek. Preto táto analýza nákladov a úžitku by bola veľmi dobrá. Možno, že by bolo dobre, pokiaľ by ste nám zodpovedali túto otázku. Kaj ale sa prihlásil ešte medzi tým o slovo. Ja som sa zamýšľal, keď som bol doma a stretol som nejakých ekológov. Hovorili sme o štandardoch týkajúcich sa častíc vo, vzdu- vo vzduší. Ehm, povedal som, že sa nenavrhne sprísnenie týchto noriem. Hovorí sa o Um, veľmi malých častičkách. Uh, sú to uh, čiastočky, kde je um, to sú PM1 dokonca menšie, kedy uh, menší počet môže spôsobiť ochorenie na rakovinu ako v prípade väčších. Nikto ďalší za nehlási, hovorí predseda, preto dám slovo naspäť komisii. Nech sa páči, aby ste mohli zareagovať na vznesené otázky. Prosím. Plusieurs éléments. En ce qui concerne euh, la... Ďakujem pekne. Ďakujem. Táto stratégia týkajúca sa eh, Chcela v roku 2013 navrhnúť preskum pravidiel týkajúce sa kvality ovzdušia. Pokiaľ ide o konkrétne nástroje na účinné znižovanie znečisťujúcich prvkov. Áno, boli tu určité iniciatívy prijaté, niektoré pomerne nedávno. Niektoré z nich, obzvlášť v oblasti automobilového priemyslu a nákladných automobilov a postupne budú do platnosti vstupovať, pokiaľ ide o automobily, pretože v roku 2014 sa má zaviesť norma, ktorá e, spôsobí, že sa povinne bude e, používať filter na častice. teraz to E, nebolo e, veľmi e, zainvolované, ale malo by to naozaj prudko znížiť objem aj množstvo týchto častíc. A už sa predpokladali určité zmeny, ktoré sa však budú až postupne zavádzať. V priebehu diskusí v súvislosti s týmito iniciatívami sa diskutovalo aj v tejto sále o tom, e, že by sme sa mali rozhodnúť, čo budeme robiť e, s e, vozovým parkom, či už nákladných alebo osobných aut. V tejto súvislosti dohodli sme sa s parlamentom na to, že by sme mali zabezpečiť hlavne opatrenia pre nákladné vozidla, ktoré majú dýzlové motory, aby sme výraznou mierou mohli znížiť emisie, obzvlášť týchto tuhých častíc. E, toto sa teda pripravuje a ďalšia vec, ktorá sa chystá, je obmedzovanie emisí e, e, pri stavebných strojoch. To, tento návrh je úplne nový a znamenal by, že v roku 2013 by sa malo ešte ďalej obmedziť vypuštenie emisí e, tuhých e, častíc e, z týchto zariadení. Samozrejme, teraz ide o dopadovú štúdiu a štúdiu nákladov a ziskov. Je to viacero možností. Zatiaľ sa teda ešte o tomto pevne nerozhodlo. Pokiaľ ide však o tie dopadové štúdie zo stavebných zariadení, teda ostroje, ktoré e, sa neprepravujú samovolne po e, cestách. To je teda otázka, to je teda záležitosť, ktorá sa ešte nedotiahla momentálne do konca. To som chcel povedať k tejto veci. Ďakujem pekne. Samozrejme, docelili sme veľký postup v prípade Euro 5, Euro 6, pokiaľ ide o hmotnosť častíc. E, kritické sú práve tie malé, 2, e, 5 a tie menšie, takže pred nami je toho ešte e, dosť, čo by sme mohli urobiť a takisto aj pred komisiou, aby sme zabezpečili dobrú kvalitu ovzdušia v Európe. Ďakujem pekne aj vám za e, vašu prúžnosť, že ste prišli už dnes e, popoludní. A teraz sme prešli k ďalšiemu bodu programu 20. E, a tu máme na pláne výmenu názorov so zástupcami komisie. V tejto súvislosti ďakujem pánovi Hanzenovi, že bol taký pružný a mohol už dnes popoludní sa zúčastniť nášho zasadnutia. A ako prvému by som vám chcel e, preto udeliť slovo. Nech sa páči. Thank you, Mr. Thank Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, že mám možnosť e, sa vyjadriť e, v súvislosti s našou konverzáciou, ktorú sme prednedávnom viedli a teda aj ja vám ďakujem za to, že ste boli e, prúžni a zohľadnili aj moje pracovné povinnosti dnes. My sme e, vypracovali e, oznámenie o kombinovanom účinku chemikálií, o chemických zmesiach. Takže čo by som chcel urobiť? Chcel by som zdôrazniť dva piliere, na ktorých sme stavali naše oznámenie a zhrnúť e, všeobecné kroky, ktoré vnímame ako e, potrebné e, body, ktorým sa treba ďalej venovať. Vy kontrahovali sme veľmi modernú štúdiu, pokiaľ ide o toxicitu eh, látok a eh, túto sme potom podrobili eh, revízii našich vedeckých výborov nášho direktoriatu pre zdravie a potom sme vychádzali z výsledkov Snažili sme sa e, zozbierať, čo je vedecky podložené, kde sú nejaké medzery a kde skutočne by sme mohli e, prijať kroky, aby sme tie medzery e, vyplnili. Identifikovali sme na takomto základe potrebu v prvom rade, aby sme E, sa snažili zozbierať informácie tam, kde ešte nemáme dostatok. Mm, e, týka sa to našej platformy pre monitorovanie chemikálií, e, aby na jednom mieste sme zbierali informácie chemikálií, ktoré sa nachádzajú v prírode, u ľudí a u zvierat prírode, aby sme mali prehľad, ktoré chemikálie a ktoré kombinácie chemikálií teda v Európe nachádzame. Našim e, druhým krokom by bolo, že chceme e, e, začať lepšie chápať toxicitu chemikálií obzvlášť pokiaľ ide o horizont 2020, tak aby sme si vytvorili vedomostnú základňu, ktorá by nám umožnila Eh, narábať aj s chemikáliami, eh, pre, ktoré sa nezbierajú dostatočné údaje podľa aktuálnej platnej legislatívy. Potom eh, tu máme dva, dva kroky, ktoré sa týkajú platnej legislatívy a potom sa zastavím, potom skončím. Eh, jedným z týchto bodov je eh, sadnúť si a venovať sa prioritným eh, chemickým zmesiam, pre ktoré už máme informácie alebo podklady a zaoberať sa, či z týchto zmesí vyplýva pre nás nejaké riziko a zamyslieť sa nad tým, podľa, akého, podľa akej legislatívy by sme najlepšie mohli prijať kroky, ktoré by najlepšie ušetrili toto riziko. Jedno z možností je vytvoriť eh, eh, um, usmernenia, nejaké vodítka, ktoré by sa venovali zmesiam, aby sme mali eh, konzistentný prístup k hodnoteniu chemických zmesí. Tieto posledné dva kroky, tým by sa venovala skupina Eh, ľudí eh, z jednotlivých eh, chemick- generálnych direktorátov, ktorí sa venujú chemikáliám, ale aj, agent, aj z agentúr, ktoré sa zaoberajú hodnotením chemikálií a osobitne zmesiam chemických komponentov Ehm, myslím si, že toto je teraz stručné eh, zhrnutie obsahu nášho oznámenia. Teším sa na vaše pripomienky a dúfam, že ich eh, eh, uspokojivo budem vedieť odpovedať. Ďakujem. Hansen? Ďakujem, pán Hansen. Kolegyňa Osa Veslund sa hlási o slovo. Ďakujem. A ja si uvedomujem, že je veľmi e, zložité e, byť e, proti tomu, čo navrhuje komisia v tejto oblasti. Vieme, že tu ide o problém, ktorý sa týka Ehm, celej palety opatrení, ktoré treba prijať v budúcnosti. Mali by sme byť naozaj opatrní, pokiaľ ide o našu legislatívu. Aj keď nepoznáme 100% potrebných údajov, ide tu o ľudské zdravie, aj životné prostredie. Takže by som si želala, aby Rada ministrov niečo navrhla, pretože chemické látky ošetrujú e, rôzne legislatívne akty a e, bolo by dobré, keby sa e, znížili hodnoty, ktoré boli doteraz navrhované, tak aby sme znížili obsah chemických látok a exponovanosť týmto látkam. Mm bolo by teda dobré, aby sme nejako teraz znižili tie hodnoty oproti tým, e, ktoré e, sú platné dnes. E, myslím si, že by sme mohli takýmto spôsobom zabezpečiť aj určité úspory. Takto by sme sa tiež mohli venovať tejto otázke a zároveň by sme docielili väčšiu mieru bezpečnosti. Tento, k tomuto návrhu komisie mám však e, pár otázok, ktoré sa vám možno budú zdať hlúpe. Pokiaľ ide o platnú legislatívu, ktorá sa týka jednotlivých chemických látok, je e, možné na základe tejto legislatívy tiež postupovať e, v oblasti chemických zmesí, alebo bolo by treba E, vypracovať pozmenujúce návrhy týkajúce sa prahových hodnôt a podobne. Sú nejaké konkrétne e, príklady takýchto e, hodnotení? Zohľadnili sa nejaké štúdie o kombinovaných účinkoch chemických látok? Na základe toho by bolo možné stanoviť trošku reštriktívnejšie prahové hodnoty? To by bolo v zásade to najhlavnejšie, čo som sa chcela spýtať Korin Lepáš. Chcela by som sa e, v prvom rade vyjadriť v tom zmysle, že som veľmi rada, že e, generálne riaditeľstvo pre životné prostredie sa e, chopilo tohto veľmi dôležitého problému s takouto vervou. My sa vynasnažíme vám byť čo najviac po boku v tejto veci. Keď e, e, si spomeniem na to oznámenie z roku 2012, z maja 2012, e, vystáva tu pre mňa viacero otázok. Hovoríte, že vznikne ad hoc pracovná skupina, kde budú rôzne agentúry a orgány zastúpené, čo umožní prierezový prístup. Chcel by som sa e, v tejto súvislosti spýtať, či by ste chceli zainteresovať aj mimovládne organizácie, priemysel a iné strany. A e, či si myslíte, že táto ad hoc e, skupina naozaj bude môcť byť v pravidelnom styku s parlamentom a informovať ho o priebehu jej práce? Komisia ďalej e, vychádza z toho, že by sa mohli vypracovať nejaké guidelines pre konzistentný prístup pre zmesy, ktoré by mali e, e, mať prioritný ráz. Mohli by ste k tomu povedať viac podrobností, ako by sa takéto usmernenia mali v praxi uplatňovať? A potom, ako sa hovorí aj vo oznámení, e, nemalo by dôjsť k tomu, aby sa nahradzovali existujúce pravidlá, ale tie však existujú v každej oblasti. Preto e, tu vystáva otázka vzťahu s podnikmi a ako tieto e, guidelines umožnia vyhodnocovanie tých najnebezpečnejších zmesí, ktoré musíme ktorým sa musíme naozaj venovať prvorado. To je prvý okruh mojich otázok. Druhá vec, ňou sú tie naliehavé prípady. Vy ste hovorili, že by sa mali prijať určité opatrenia rýchlo. Mohli by ste byť trošku konkrétnejší, čo má byť predmetom tých naliehavých opatrení? náväznosti na to, čo tu zaznelo vzhľadom na to, že v prípade určitých zmesí e, máme už celkom slušnú e, dokumentáciu, pokiaľ ide o vysokotoxické zmesy. A napokon sa to možno týka iba veľmi obmedzeného množstva výrobkov. Nebolo by teda možné e, práve preto veľmi rýchlo spustiť pri tomto malom množstve výrobkov konkrétne kroky? aby sme znížili eh, expozíciu a aj následky eh, tejto expozície na verejné zdravie? Skutočne veľmi vítam, že sa bude pracovať aj na eh, tých hodnotiacich správach, ale najdôležitejšie pre našich občanov je, aby sa veci čo najrychlejšie rozbehli a aby boli čo najrychlejšie dispozícii konkrétne opatrenia, v súvislosti s touto vysoko aktuálnou témou. Ďakujem. Ďakujem pekne. Politika v roku 99, tak si pamätáte oznámenie o disruptoroch eh, endokrinné činnosti. Nie som spokojný, ani vy nie ste spokojní so situáciou, čo sme riešili vtedy. A som taký naozaj smutný, že keď teraz po 13 rokoch naďalej stále hovoríme, a takisto sme vypočuli si niečo podobné v tejto správe, že keď ide o, konkré, o konkrétne legislatívne kroky a konkrétne kroky na riešenie um, chemických zmesí, naozaj mám veľké obavy, že sú veci solidné, nesporné. Hovorí sa o vedeckých dôkazoch skôr, než sa uh, podniknú určité kroky závisí od toho, podľa ktorej vedy postupujete. Keď si prečítam o svojom počítači správu o súčasnom stave e, v Univerzity v Göteborgu, je v tejto správe vysvetlené mnohé. Keď hľadáte ekotoxicitu a účinky, teda aká úroveň je bez účinkov, ťažko povedať, kde skončíte. Jednoducho je viacero e, rôznych spôsobov konania, ktoré by mohli mať synergické účinky. Už dnes určujeme e, bezpečnostnú maržu e, pre nulové účinky. Máme zmesy, ktoré zvyšujú práve potenciu týchto účinkov. Keď kombinujeme rôzne chemikálie, treba stanoviť bezpečnejšie, bezpečnejšie hodnoty, e, pretože e, sa účinky jednotlivých e, látok sčítavajú. Dajú sa chemikálie zmiešavať, ale treba mať väčšiu bezpečnosť, pokiaľ sa to, pokiaľ sa nedokáže, že to nie je potrebné. Takže je to opačný postup dokazovania než obvykle. Nekratizujem však to, čo ste urobili vo svojom oznámení, pretože sú tam aj užitočné veci. Ale potom eh, by som chcel konkrétne napojiť na legislatívne opatrenia. Eh, nech, myslím si, že treba chrániť zdravie lepšie než len takto. Treba sa konkrétne zamyslieť, ako riešiť túto otázku kombinácií ehm, to, čo sa nachádza v štúdii pre komisiu, ktorú zadala komisia, nie je postavené na e, skutočne hlbokých vedomostiach. Pani Hasi, ďakujem. Ďakujem aj komisii za odpoveď. A súhlasím, že aj tu by sme sa mali riadiť e, princípom e, opatrnosti. A moja prvá otázka súvisí s so slovami pána profesora, keď, keď hovoril o štúdii, ktorú zadala komisia. A pán profesor hovorí, že v oznámení komisie e, nie je dostatok hracieho priestoru, pretože sú individuálne eh, medzné hranice k dispozícii iba pre mm, relatívne nízky počet chemikálií. Rad by, rada by som sa dozvedela, ako na, mm, zareagujete na túto kritiku. Po druhé, mnohé už odznelo o kombinovaných účinkoch rôznych chemikálií. V každom prípade by som však chcela upozorniť, že sa javí, že komisia jasnejšie konštatuje, že môžu byť kombinované účinky a nezávislé e, spôsoby fungovania, ktoré majú vplyv na voľne žijúce druhy a ekosystémy, než účinky, než sú len účinky na e, zdravie človeka. Prečo teda považujete e, tento, e, toto riziko na ekos, pre ekosystémy a voľne žijúce druhy za významnejšie ako na ľudské zdravie. Po tretie, hovoríte o rozsiahlejšom výskume, to je v poriadku a plánujete skoordinovať jednotlivé legislatívne akty, stanoviť technické us- um, usmernenia. To sú naozaj také meké opatrenia a chcem sa vás spýtať, či si naozaj myslíte, že či sú tieto meké opatrenia dostatočné a či teda majú šancu naozaj zavážiť e, v rámci legislatívy. Ďakujem. Nevidím, že by sa niekto ďalší hlásil. V tom prípade dávam ešte raz slovo panu Hanzenovi komisii, aby zareagoval na otázky. Dank. Um, I'll try to group the questions. S, e, pokúsim sa uh, vytvoriť skupiny z otázok, ktoré som si vypočul. E, ďakujem vám za otázky. Som veľmi rád, že mám možnosť vrhnúť určité svetlo na myšlienky, ktoré sme nemohli vložiť do tých, e, do, toho, do tých strán, ktoré boli obmedzené svojim rozsahom. Naozaj otázka e, princípu opatrnosti a prevencie. E, je to otázka, ktorú sa snažíme uplatňovať za každým, keď je to možné. Keď sa dostanem ďalej vo svojom vysvetľovaní, pokúsim sa vám povedať, čo máme všetko pred sebou a čo nám neumožňuje kategoricky aplikovať, e, celkovo aplikovať tento princíp, ale najskôr e, učiť, učiť, určité veci zistiť, prešetriť a potom postupovať podľa skúseností. Ale dovolte začať jednoduchšími otázkami. A tie sa týkajú organizácie práce a ako podľa nás má takáto pracovná skupina fungovať. Zvolili sme prvé stretnutie príslušných agentúr, a útvarov komisie ďalších zainteresovaných, aby sme si prebrali, ako by sme mali spolupracovať a ako sa stať transparentnými pre ostatný svet a ďalších aktérov. E, napríklad pre e, tých, ktorí zastupujú zelených a podobne. My sme to nenapísali do samotného oznámenia, pretože podľa nás táto otázka si vyžaduje detailnú diskusiu nie preto, že by sme nechceli byť e, otvorení a transparentní, ale preto, že táto téma je náročná a keď je veľa um, ľudí na jednom mieste hovorí na, nálež, na náročnú tému, ťažko sa to zvládne, aby sa do toho naozaj zapojili všetci účastníci. Takže e, spolu s komisiou a kolegami z agentúr sa teraz snažíme diskutovať, ako to najlepšie zabezpečiť. Ale som veľmi rád, keď budem vás o tom inf- môcť informovať um, pravidelne o tom, ako postupujeme, ak mi to bude umožnené. A v roku 2015 dostanete o tom písomnú správu. Takže určite je tu snaha byť eh, transparentný a eh, zapojiť aj ďalších aktérov, ale musí to byť praktické. Teraz sa dostanem k tým ťažším otázkam a dúfam, že moje otázky, odpovede budú uspokojivé. Začnem, um, zarancujem svoju odpoveď návrhom um, Rady škandinávskych krajín. Z správy Korten Kampa aj z podporného stanoviska vedeckého výboru sa ukázalo, že v súčasnosti len málo legislatívnych aktov, ktoré sa týkajú náhodných zmesí. Máme legislatívu v platnosti, ktorá sa týka konkrétnych zmesí, ktorá bola vytvorená účelne, teda zámerne, napríklad týka sa pesticídov to, ten najlepší príklad, ktorý poznáme, to je tá legislatíva, ktorá nám umožňuje riešiť náhodné zmesy. Potom je tu rámcová smernica, ktorá má určité prvky, ktorá nám to umožňuje, ale nie v takej miere, ako to je to mm, označené ako žiadúce e, v Kortenkamp e, správe. Takže východisko je také, máme sporadickú legislatívu, ktorá sa venuje E, národ, náhodným zmesiam, ale nie celej palete e, možných zmesí, ktoré existujú. Vedecký vstup e, je vyjadrený dvomi no, prvkami. Teda všetky otázky, ktoré sme konzultovali s profesorom Kortenkampom a jeho ľuďmi, priniesli odpoveď, že existujú množstva celé celé, celé, celé množstva zmesí, ktorým sú vystavené, vystavené prostredie i e, ľudia. Na druhej strane je viacero prípadov a o tých e, Kortenkampová správa písala, to sú zmesy, ktoré spôsobujú problémy. Väčšina zmesí problémy nespôsobuje. Súčasné vedecké dôkazy E, prostredníctvom vedeckých výborov e, ukazujú, že sa tento problém rieši naozaj ťažko. Má, e, vedci sa zhodujú v tom, že väčšina týchto zmesí nespôsobuje problémy, ale existuje určitá sivá zóna, kde treba mať určitý pocit dopredy, dopredu, až potom sa možno dopracovať k nejakému konkrétnemu výsledku. Uh, E, to sa týka systematického uplatňovania oznámenia o uplatňovaní princípu prevencie. Najskôr treba mať predstavu o rozsahu problému. A to, čo právo mocnilo v niektorej z otázok, ide o to. Vo vedeckom výbore e, hovoríme, že zmesi sa správajú odlišne a že majú rôzny toxický vplyv na životné prostredie i na ľudí to si budeme musieť preštudovať a zamerať sa na to v našom prístupe. Vedecký výbor sa vyjadril, že kombinačné účinky relevantných koncentrácií v životnom prostredí môžu byť problémom. A preto je tu relevantnosť, že nízke koncentrácie možno doplniť výraz vedeckého výboru, že pre ľudské zdravie, pokiaľ expozícia jednotlivej zložke je veľmi nízka a určite pod hranicu účinku, vtedy prípade, v tom prípade sa aditivita nepredpokladá. Sú tu teda elementy že sa na jednej strane treba e, zamerať e, na určité otázky, pochopiť ich zo strany pracovnej skupiny a komisie a potom treba stanoviť, aký rozsiahlý je v súčasnosti tento problém. Preto sme povedali, že v takejto situácii a na rozdiel od oznámenia z 99. o endokrinných disruptoroch iba odporúčime, aby sa e, vykonali ďalšie vedecké výskumy, ale navrhujeme aj dve, dva ďalšie kroky. Nechcem znižovať význam oznámenia z 99. roku. Existujú dva kroky, ktoré majú naozaj podstatný obsah a nie sú v oblasti výskumu a vývoja. Budeme skúmať skutočné zmesy a výjdeme od z tých, ktoré profesor Kortenkamp vo svojej správe identifikoval. A potom ich revidoval e, vedecký výbor, ktorý pozostával z, z jeho týmu. Preto sme presvedčení, že je to vhodný prístup, ktorý ide nad hranicu neistôt, ale nevieme ešte celkom určiť rozsah problému. Skutočná skutočný problém pre kontrolu expozície zmesiam e, ne, sa, sa nenachádza v hodnotení rizik. Totiž profesor, kam, profesor a jeho vedecký výbor nám poskytli techniky, ako to robiť. Ide skôr o e, manažment, riadenie rizik, tam sú tie problémy. Totiž e, ide o to, ako si vybrať, ktorý, ktorá zložka či ktoré zložky z zmesi sa budú riadiť ťažšie než nejaké iné. A toto podľa nás treba e, riešiť jednotlivo, tak ako je to uvedené v oznámení. Treba získať skúsenosti a tieto skúsenosti sú drahocenné a nedajú sa momentálne nikde nájsť. Nož a napokon, čo sa týka usmernenia. Nie je tu na zámerom, aby išlo e, o ten hlavný krok, o tú hlavnú akciu, ktorú urobíme. Úsmernenie e, budú potrebné v oblasti, dvoch, dvoch oblastiach. V oblasti pesticídov ide tu o toxicitu zmesí v konkrétnych prípadov e, chemikály, ktoré majú podobný spôsob účinku a potom sú to bio biocídy, ktoré my chceme zabezpečiť, aby existovali usmernenia, ktoré budú postavené na podobných e, konceptoch a aby sme v týchto dvoch usmerneniach mali návod, ktorý bude možné použiť v každom legislatívnom rámci, e, keď bude potrebné nejakým spôsobom hodnotiť zmesy. Chcem však počiarknúť, že a hlavné, e, že gro tohto celého vidíme v oznámení, ktoré bude obsahovať e, zaplnenie chýbajúcich informácií o budúcich, e, budúcich ohodnoteniach mesi, kde sú dôkazy. Budeme sa snažiť zhodnotiť ich rizikovosť a Uh, určiť, aké riadenie rizik by sa malo využiť a použiť. Teraz dávam slovo uh, pánu Šlutorovi na 60 minút, lebo toľko času mám ešte k dispozícii. Mám ešte niekoľko uh, ďalších otázok. Pripustili ste, že treba vedieť viacej o tom, ako pôsobia tieto chemikálie. Teda by ste sa mali oblásiť na príslušného komisára pre Horizon, Horizon 20, 2020 a požiadali o rozsiahlejší výskum v tejto oblasti. Keď budete eh, poriadať konferenciu a budete pozývať hosti na tento problém, nezopakujte tú chybu, ktorá sa tak často robí v mnohých oblastiach. Teda, že priemysel tu má 80 či 90 miest okolo toho stola a netreba zabúdať aj na malé podniky aby, a potom treba mať tretinu mimovládiek a tretinu z oblasti vedy, aby um, to publikum bolo vyvážené pre diskusiu. Ja sám, viete, že nie som chemikom, ale mám skúsenosti zo školy. Robili sme pokusy a zvyšky sme vyliali do vylevky a zrazu, čo sa nikdy nestal predtým, uh, sa vy, vyvinul e, oblak, ktorý nám veľmi dráždil e, plúca. Zistevali sme, čo sa nám stalo výhľadovkou a profesor povedal, že sme vyvinuli naozaj toxickú zlúčeninu e, tým, že sme do výlevky dali netoxické, nejedovaté látky, ktoré sme si to neuvedomovali, keď sme to vylievali. Ale keď sme ďalej študovali tento predmet a zist, chceli sme zistiť, čo sa dialo vo výlevke, prišli sme na to, že sú situácie, že aj, aj ak dochádza k určitým náhodným zmesiam, dá sa predvídať, čo bude. Napríklad v kuchynskej výlevke v drezi máte uh, um, hydroxid sodný na uh, čistenie trubiek, aj keď sa môžu vyvinúť náhodné zmesi, ich uh, účinky či vznik uh, sú predvídateľné. Moja otázka pre vás je táto. Je dosť ťažké ustanoviť eh, dostatočne bezpečnú úroveň expozície pre známe chemikálie, dokonca pre potenciálne známe e, zmesi chemikálií. My však potrebujeme určitý princíp prevencie, pretože e, veda, ako to všetko stanoviť, by ztlačili európsky rozpočet na dlhé roky vopred. Treba mať určitý určitú metódu prevencie, ako to urobiť um, a neplitvať peniazmi, ako to všetko zistiť. Budeme potrebovať eh, princíp, ktorý bude postavený na logike. Chcete ešte raz na to odpovedať? Ak to volíte, tak eh, rád by som na to zareagoval. Vyrovnaný rovno, vyvážený prístup. Áno, musím, môžem s tým len súhlasiť, že ten prístup má byť vyvážený. A komisia v ostatnom čase, keď e, ustanovila skupinu expertov, aby e, zabezpečila vyvážený prístup, takto postupovala. Je naozaj potrebné, aby boli zastúpení um, aby boli zastúpené všetky záujmové skupiny a to treba podporovať. A takisto ten mechanizmus, ako sa to spraví, ten treba vymyslieť. Čo sa týka nehôd v domácnosti, existuje um, akcia, ktorá sa vykonáva a tý sa uh, robí v rámci um, uh, nariadenia CLP. Ide o harmonizáciu informácií ktoré majú e, byť poskytované národným strediskám pre jedy. A teda, ak vznikne nehoda, ktorá e, poškodí zdravie jednotlivca, napríklad, e, že človek odpadne, alebo to treba oznámiť tomuto centru pre jedy v rámci smernice CLP. Tam e, táto smernica určuje, ako si takéto informácie vymieňať medzi členskými štátmi, aby sa e, zachytil výskyt takýchto problémov v členských štátoch. Potom je otázkou, ako reagovať. A to sa treba zamyslieť, čo sa e, dá robiť. Treba sa zamyslieť, či sa to dá v rámci smernice CLP, či nariadenia CLP, alebo v rámci iného aktu. Čo sa týka bezpečných úrovní, naozaj chápem váš, e, váš odkiaľ, odkiaľ prichádzate. Dnes by som povedal, že REACH určuje bezpečné úrovne pre jednotlivé chemikálie, ale každé, každá jednotlivá chemikália v Európskej únie má tú hranicu pre toto, nariadenia 10 či 12 tón. A to sa uverejňuje na webovej stránke ECHO pre jednotlivé chemikálie. Ale toto je východiskový bod. Keď už máme informácie o jednotlivých chemikáliách, potom treba, byť, treba mať možnosť e, stanoviť technické aspekty, ako v e, správe e, Kortenkampa, aká je úroveň bezpečnosti hľadiska toxicity jednotlivých e, chemikálií. Možno sa vám bude páčiť, keď poviem, že sa my snažíme študovať jednotlivé prípady z hľadiska nariadenia REACH a z hľadiska tých informácií, ktoré dúfame sa budú ďalej hromadiť a ktoré priemyselné podniky budú ďalej poskytovať agentúre ECHA a že sa bude zlepšovať eh, vedomostná báza o eh, bezpečných úrovniach jednotlivých chemikáliách. Takže ďakujem vám. A ja by som sa chcel poďakovať vám, ako aj kolegom, ktorí diskutovali na túto tému. Skončili sme tým náš dnešný program. Zajtra budeme pokračovať o 10. hodine s pánom e, doktorom Štojberom na e, tému odstraňovania administratívnej záťaže. Myslím si, že to bude skutočne veľmi živá diskusia. Želám vám príjemný zvyšok dňa. Stretneme sa zajtra presne o 10. hodine v tejto miestnosti. Ďakujem.